Good afternoon, dear colleagues. We will start our... Príjemné popoludne, drahé kolegyne. E, pustíme sa do rokovania nášho výboru. Prvým bodom nášho programu je schválenie tohto programu a ak e, máte nejaké návrhy na zmenu programu, tak ich povedzte, ak nie, tak považujeme tento program za schválený. Bod 2. Oznámenia predsedníčky je nasledujúca vec. Počas stretnutia 16. oktobra koordinátori rozhodli o tom, že priradia legislatívne e, stanovisko o, e, podľa pravidla 54, e, skupine EPP. Cieľom bude navrhnúť strategickú správu s názvom Európske prostriedky na zlepšenie rovnováhy medzi prácou a osobným životom. Ďalej sa koordinátori rozhodli um, prideliť skupine EPP návrh e, stanoviska e, k správe z vlastnej iniciatívy Výboru e, pre kultúru a vzdelávanie o modernizácii vzdelávania v Európskej únii. Ďalej prideli dve stanoviska o absolutóriu pre EIG a o absolutóriu pre Európsku komisiu spravodajkyň za výbor FEM za teda v rozpočtovom konaní pre rok 2018, teda dostane to pani Barbara Matera za EPP. Ďalej e, sa rozhodlo o tom, že bude pridelené e, predelý návrh stanoviska e, v podobe pozmeňovacích návrhov k správe vlastnej iniciatívy Výboru pre hospodárske a menové záležitosti o Európskom semestri pre, ekonomic, pre, pre koordináciu ekonomickej politiky prieskum ročného rastu 2018 a prideli to skupine SAD. Ďalej Eh, je tu eh, stanovisko k legislatívnej správe z vlastnej iniciatívy Výboru pre občianské práva, slobody eh, a tak ďalej o situácii v Maďarsku. Toto dostane takisto skupina SAD. A potom je tu ústna otázka o, um, o, o ženskej obriezke, teda o mrzačení ženských reprodukčných orgánov na plenárnom zasadnutí vo februári pretože si týmto pripomína Medzinárodný deň nulovej tolerancie ženskej obriezky, to je 6. február 2018, prideli to predsedkyni výboru FEM a písomným konaním 18. oktobra koordinátori rozhodli o tom, že si vyžaduje 12 štúdií politického oddelenia projekt 2018 a e, odloží sa vypočutie o rozpočtovaní na báze rodu alebo rodových otázok e, zo 4. decembra 20. 2018. Ďalší bod na programe Európsky inštitút pre rodovú rovnosť EIG s podtitulom Rodová rovnosť e, pohyb pred slimačím tempom. Tu je prezentácia rediteľky EIG Virginie Langbach a potom budeme mať výmenu názorov. Počas, e, e, teda teraz by som chcela odovzdať slovo pani Virginie Langbach. Thank you very much. And I'm really very... Ďakujem veľmi pekne. Som veľmi rada, že tri týždne po tom, čo sme rozbehli čo sme publikovali druhú edíciu nášho indexu na pôde rady, e, vidíme, že to prijali skupiny, osobitne skupiny, ktoré zastupujú um, rôzne otázky rodovej rovnosti s veľkým nadšením. Ja by som chcela ukázať túto veľmi stručnú správu pre tých z vás, ktorí si to nemáte čas prečítať. Je to e, v e, kancelárii publikácií. Budeme tam mať, budeme mať tomu aj väčšiu správu a súhrny faktov a rôzne prehľady a tabulky, takže budete tak môcť získať e, rýchle prehľad o indexe. No a teraz e, sa budeme venovať tým hlavným e, otázkam, tým hlavným vecam. Je asi dôležité ukázať, alebo teda mm, povedať, že asi nie všetci poznáte tento index. Ja by som však len rada uviedla, že keď sme ten index spracúvali, tak sme pozmenili aj štruktúru, aj doplnili nové indikátory, takže je to v podstate teraz kolektívna práca tých, ktorí podporujú do prácu, túto činnosť a zároveň ide o akúsi aktualizáciu. Tiež je veľmi dôležité e, pripomenúť, že index rodovej rovnosti Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť, teda EIG, sa týka len Európskej únie. Takže rozdiel medzi rôznymi indexmi rôznymi typmi indexov alebo indexových modulov e, vo svete je, že keď sme spracovávali tento náš index my, skúmali sme všetky oblasti politiky Európskej únie a takisto dostupné indikátory v tom zmysle, e, alebo v tej miere, do akej merajú a umožňujú porovnanie 28 členských štátov Európskej únie v špecifických témach, ktoré sa e, dajú, alebo ktoré sú merané, hodnotené len v Európskej únii. My máme čoraz viac referenčných hodnôt a e, vidíme, že sa pomaly dostáva táto téma aj e, na, do, do oblasti politického rozhodovania. A ak porovnáme tento náš index s inými indexmi na svete, tak sa ukazuje, že my e, meriame len rozdiely medzi e, mužmi a ženami a nezistujeme napríklad, e, koľko žien a mužov študuje na školách, aké sú teda čísla z hľadiska štatistiky. Skôr skúmame politiky, ktoré schváluje Európska únia a E, akým spôsobom ovplyvňujú, dajme tomu, život muža v jednej krajine a život ženy v inej krajine, alebo aj v tej istej krajine. Pre mužov je, to, je tam teda jeden výsledok, pre ženy iný výsledok. No a teda tomu pridelujeme skóre od 1 po 100, takže vám budem vedieť ukázať aj aj určité číselné hodnotenie, teda skórovanie krajín. Toto sú teda krajiny s tým nízkym skóre, ktoré majú veľký rozdiel medzi pohľaviami, to znamená, potenciál na e, rozvoj tejto rodovej rovnosti je e, veľký. No a e, my neanalizujeme, v koho neprospech ten rozdiel je, len hovoríme, že ak, teda analizujeme tie prípady, kedy znevýhodnení sú muži, vo väčšine však, však tieto rozdiely sú v neprospech žien. No a potom sú tu určité úrovne dosiahnutej rovnosti a Hm, tieto hovoria o tom, že ak v jednej krajine vývoj je zlý, tak často je zlý rovnako pre mužov a pre ženy, takže potom uplatňujeme korekčný koeficient, ktorý nájdete v tej veľmi eh, vyčerpávajúcej správe eh, v poznámkach, pretože nemôžeme porovnávať krajinu, ktorá celkovo má zlé výsledky, dosahuje zlé výsledky s krajinou, ktorá dosahuje dobré výsledky, teda musíme korigovať aj tento element. Index ako iste vidíte, rozdelený na určité domény a ja potom neskôr popíšem bližšie vývoj v jednotlivých týchto doménach. Každopádne 21. novembra e, som veľmi rada, že predsednička výboru e, FAM tiež e, potvrdila, že rozbehneme jednu doménu tohto indexu a to práve tu na pôde parlamentu pôjde o násilie proti ženám. Je to tzv. satelitná doména e, indexu rodovej rovnosti a ja o tom nechcem ešte príliš veľa hovoriť. Ešte nám zostáva nejakých 10 dní, takmer 2 týždne do, do toho spustenia, ale to, ako vnímame e, rodovú nerovnosť, e, respektíve násilie proti ženám je dôsledkom rodovej nerovnosti, to E, do akej miery rodová nerovnosť spôsobuje násilie na ženách, možno skúmať, je to možné e, kvantifikovať a z rôznych rozhovorov s odborníkmi my sme vydedukovali, že násilie na ženách nemôžeme zaradiť do jadra výpočtu indexu, pretože sa uplatňuje trocha iná metodika, ale vývoj rodovej rovnosti nemožno e, skúmať úplne oddelenie od násilia na ženách. No a potom je tu oblasť, e, taká tá hnedá alebo hnedá, to je tento nový rozmer, nová dimenzia, ktorá počas e, e, predstavenia indexu účastníci veľmi oceňovali. My teraz skúmame otázky prierezovej nerovnosti. Je veľmi dôležité vidieť, ako napríklad rôzne skupiny tú nerovnosť pociťujú. My Nemôžeme posudzovať e, rozdiely medzi mužmi a ženami len v oblasti vzdelávania alebo v tom, ako si začlenujú alebo rozdelujú čas, či už voľný čas alebo čas práce. E, no a my sme napríklad začali zvažovať aj otázky, ako je vek, úroveň dosiahnutého vzdelania, typ rodiny, e, krajina, kde sa osoba narodila a iné parametre aj v tejto stručnej správe napríklad už vidíte, aký veľký ten rozdiel môže byť napríklad medzi postihnutou ženou a postihnutým mužom, nízko, alebo ženou s nízkym vzdelaním a mužom s nízkym vzdelaním. A e, parlament teraz vlastne podniká rozhodnutie o budúcnosti rôznych politík a práve v tejto fáze je veľmi dôležité e, sa zacieliť aj na rozdiely v rámci týchto jednotlivých skupín. No a teraz, e, keď e, sa posunieme o krok vpred, e, Takže tu e, musíme povedať, že e, Taliansko dosiahlo najlepšie zlepšenie v skóre podľa indexu, nielen v rozdelení moci, Čiže my sme skúmali eh, dáta historické a z týchto nám vyplynulo, že tieto tri krajiny, e, ktoré sú zelené, tá Taliansko, Francúzsko, Slovinsko, tam došlo k najmarkantnejšiu niemu nárastu rovnosti medzi pohľavami z hľadiska moci, ktoré príslušníci v spoločnosti majú. A najnižšie zlepšenie, to vidíme červeno, Fínsko, Slovensko, Česká republika, tam dokonca došlo k poklesu. E, avšak e, my vnímame z hľadiska moci. Tu nie je len o politickú moc. Zaviedli sme aj indikátory, ktoré nebudem vymenúvať jednotlivo, ale ktoré e, sa zaoberajú napríklad pomerom e, mužov a žien v, vo výskumných organizáciách, v športových organizáciách a teda výskum, šport a teraz som zabudla, ktoré ďalšie, ale e, tieto nové indikátory sa snažia mapovať, ako v, v sfére nie politickej moci, ale skôr takej tej sociálnej, spoločenskej moci alebo vplyvu. E, táto, tento vplyv prináleží mužom a ženám. No a um, toto je teda sféra, kde sa tvoria rozhodnutia, takže preto je dôležité skúmať, ako e, tá rodová rovnosť tam funguje. A keď sa tu pozrieme teraz na skôr jednotlivých krajín, tak Švédsko, Francúzsko a Fínsko sú na vrchole tohto rebríčka. A e, tam teda je rozdiel medzi pohľaviami najnižší, no a na druhom konci spektra sa nás nachádzajú Maďarsko, Grécko a Česko. Tam je naozaj treba dosiahnuť nejaké zlepšenie. E, domena moci. E, tam ešte stále e, Európska únia ako taká má najväčší rozdiel medzi pohľaviami z tých, z tých rôznych, e, rôznych domén. No a e, vzhľadom k tomu, že ide o rozhodovanie, je to veľmi dôležité. A ak sme skúmali napríklad ženy v e, správnych radách centrálnych bank, tam sa to zlepšilo len veľmi mierne. V Európskej centrálnej banke ženy netvoria ani 10 a to historicky dlhodobo. Môžeme skúmať aj ostatné záležitosti ako napríklad e, rôzne agentúry, kde ženy sa nedostávajú do pozícií, ktoré oplývajú nejakou mocou. Takže aj na úrovni Európskej únie je toto oblasť, kde možno dosahovať výrazné zlepšenia. No a e, všetky detaily si samozrejme môžete prečítať v správe, ale ja prejdem e, veľmi rýchlo tými rôznymi domenami. Domena vzdelania alebo vzdelávania. Aj tu um, Došlo k určitému nárastu, avšak najmä e, z dôvodu skvalitňovania e, vzdelávania. Najvyššie skóre mali krajiny ako Dánsko alebo Luxembursko a e, z hľadiska zmeny najlepšia zmena bola dosiahnutá na Cypre, v Grécku a Luxembursku na konci tohto rebríčka je Polsko, Maďarsko a Spojené kráľovstvo, kde sa zhoršila rovnováha medzi pohľaviami vo vzdelávaní. A keď sa pozrieme na dôvody, tak e, vidíme, že najväčšou výzvou vo všeobecnosti pre Európsku úniu v súčasnosti v oblasti vzdelávania a znalostí je e, segregácia pohlaví vo vzdelávacom systéme. Týka sa troch štvrtín študentov v terciárnom vzdelávaní, e, vzdelávanie, zdravotníctvo a E, sociálne služby. To sú oblasti, kde e, tá práca nie je až tak dobre zaplatená, kde nemá až také spoločenské renomé a práve tam je zamest- sú zamestnané tri štvrtiny žien. A ak sa pozrieme napríklad na technológie, inžinierstvo a tak ďalej, to sú tie vychtené joby budúcnosti, ktoré sú aj najlepšie platené, tak tam zase e, tá dominancia mužov je plošná a veľmi výrazná. Pozor, skúmali sme otázku celoživotného vzdelávania Zistili sme, že sa nedosiahol nejaký výrazný e, pokrok. E, týka sa to však, e, alebo teda najlepšie zlepšenie sa týka osôb s najnižším vzdelaním a ľudí s migrantským, alebo teda migrantov. Ehm, títo ľudia si nemôžu zvoliť túto trajektóriu celoživotného vzdelávania, respektíve neuplatňuje sa to až tak dôsledne. A tu vidíte rebríček skóre jednotlivých krajín v tejto doméne vzdelávania znalostí. Na tom pravom konci spektra tie tri najlepšie sú tie obvyklé, na druhom konci sa to mení. A teraz k doméne času, teda rozdelenia času. Toto je jediná doména, kde nedošlo k celkovo k zlepšeniu, ale k zhoršeniu. A ak, ukazuje sa, že ak by muži a ženy pracovali ehm, že v rôznych e, sférach e, tých neplatených činností, práce v domácnosti, starostlivosť o starších muži pracujú dokonca menej než v minulosti. To znamená, bremeno prechádza na ženy a tu k istému zlepšeniu došlo v Lotyšsku, Českej republike a Španielsku, ale, v najhorš- ale najhoršie prípady sú Bulharsko, Slovensko a Belgicko. No a e, takmer v 12 členských štátoch e, tento rozdiel, ktorý je veľmi dôležitý pre e, rodinu, pre domáce prostredie, kde sa množstvo tejto neplatenej práce vykonáva, tak tento rozdiel medzi pohľaviami sa zväčšuje a vidíme e, okolko. Švédsko, e, Holandsko a Dánsko sú na vrchole naj e, nerovnejšie rozdelenie týchto neplatených činností je Bulharsku, Maďar, Grécku a Slovensko. Potom je tu jedna vec v tejto doméne, teda čas, ktorý strávia jednotlivé pohľavia doma, teda starostlivosťou o deti a E, dajme tomu varením, dve tretiny mužov v týchto najhorších krajinách sa týmto vôbec nezaoberajú. Teda to bremeno je úplne na ženách. V dôsledku toho ženy nemajú až toľko času na súkromný život, na celoživotné vzdelávanie, na športové aktivity. Športy a e, zaujímavá činnosť pri mužoch sa zvyšuje, zatiaľ čo u žien sa znižuje z hľadiska času, ktoré tomu venujú. A e, toto je, alebo teda ďalšia záležitosť jedna z tých prierezových nerovností, kde e, ak e, analizujeme, koľko domácich prác vykonáva ktoré pohlavie, tak e, aj tu to závisí od iných parametrov. Ten, tá, tá rodová nerovnosť nie je taká veľká napríklad pri osobách, ktoré bývajú sami. Takisto páry bez detí, tam ten rozdiel nie je taký veľký, ale páry s deťmi a rodi, a, slobodní rodičia, tam tento rozdiel je markantný. A um, toto sú najzraniteľnejšie skupiny z hľadiska e, rodovej nerovnosti. A ak e, hovoríme o určitej e, materskej pokute, teda dáme tomu, ak máte tri deti, tak to znamená, že ten rozdiel medzi prácou, ktoré vykonávajú ženy a tou, ktorú vykonávajú muži, je obrovský. A týka sa to aj slobodných rodičov, pretože v Európskej únii väčšina z nich sú ženy. Ak teraz prejdem na doménu práce, tak e, toto je do istej miery jedna z najvýznamnejších podmienok získania nezávislosti, či už e, finančnej, ekonomickej, e, dôchodkovej, zkrátka z hľadiska budúcnosti je toto asi najdôležitejšia domena. Tak tu vidíme, k, v ktorých krajinách došlo k zlepšeniu, v ktorých došlo k najnižšiemu zlepšeniu. Malta, Luxembursko, Cyprus, sú krajiny, ktoré dosiahli najväčšie, najlepšie zlepšenie, najhoršie zlepšenie bolo dosiahnuté v Dánsku, Slovensku a Rumunsku. Keď sa pozrieme, eh, keď porovnáme eh, údaje z roku 2005, tak došlo k zlepšeniu len o 0,5 a toto je pomerne málo. A mm, za 10 rokov E, je to číslo zkrátka naozaj veľmi, veľmi nízke, ale 1,5%. My, e, percentuálne bodu, my meriame len e, pracovné úväzky plné, nie polovičné, zkrátka musí ísť o plnohodnotné pracovné zmluvy, zamestnané na plný úväzok a e, ak sa pozrieme na prehľad jednotlivých krajín, tak najväčšia rovnosť medzi pohľavami vo Švédsku, Dánsku a Holandsku a krajiny, ktoré by potrebovali zlepšiť e, situáciu, je, sú Taliansko, Grécko a Slovensko. A potom v piatich členských štátoch nedošlo k žiadnej zmene za 10 rokov. Teda tá zmena nešla ani len tempom slimáka. Je, čísla sú presne také isté ako pred 10 rokmi. Vidíme, že rozdiely v zamestnaní na plný úvezok u žien to je asi 40, to znamená, žien je zamestnaných 40%, e, mužov 50 až 60%. Ak sa pozrieme na, e, na postihnutých, postihnuté ženy a postihnutých mužov, takisto je tam veľký rozdiel, pretože postihnuté ženy majú, sú zamestnané len na 19% a um, postihnutí muži 28%. Ak sa pozrieme na e, skupinu s nižším vzdelaním, to znamená bez e, terciárneho vzdelania ženy s nízkou kvalifikáciou e, dosahujú 17% zamestnanosť a muži 35%. Ženy v preddôchodkovom veku 50 až 64 rokov len 44% žien má zamestnanie a rodový rozdiel je 19%. Takže ak e, hovoríme o e, zabezpečení o pilieri sociálnych práv, o ochrane, o sociálnej ochrane a o tom, aké zmeny treba vykonať na to, aby sme naplnili potreby rôznych skupín ľudí, tak toto je veľmi dôležitý, dôležitý indikátor, na základe ktorého vidíme, kde dochádza k e, problémom, k nedostatkom. Ďalšia, ďalším problémom je segregácia Eh, pohlavy alebo rodov, napríklad vo vzdelávaní. Väčšina žien eh, pracuje, alebo teda v oblasti zdravotníctva, vzdelávania a, um, a starostlivosti pracujú ženy a potom veda a technológie, to je zase domenou mužov. Eh, vzdelávacie ciele sú sú nemenné a tým pádom e, celý systém je rezistentný voči zmene. No a veľký rozdiel je e, v tom, že muži napríklad v oblasti vedy a technológií predstavujú 80 všetkých zamestnancov a ženy zase v oblasti zdravotníctva, školstva a starostlivosti 70 No a teraz sa pozrieme na jednotlivé skupiny, ktoré sú najviac vystavené negatívnym dôsledkom rodových rozdielov. Sú to znova e, slobodní rodičia a e, páry s deťmi. A tu vidíme čísla zamestnanosti žien a mužov. Rodová e, rovnosť, alebo teda, pardon, rodový rozdiel medzi um, Um, teda rozdiel medzi pohľavami v prípade slobodných uh, rodičov je 28% v neprospech žien. Keď sa pozrieme na peniaze, teda to je doména peňazí, tak uh, krajiny, kde došlo k zlepšeniu, tie vidíte na tejto tabulke, alebo teda na tomto obrázku. Um, treba však vnímať to, že peniaze garantujú určitú dôstojnosť a my vnímame to, že ženy stále zarábajú menej, čo znamená, že ak zarábajú menej, majú tým pádom menšie úspory a tak sa táto rodová priepas, tento rodový rozdiel akumuluje až do dôchodkového veku. A tu rozdiely medzi mzdami je takisto veľký pre, pri e, slobodných rodičoch a pároch s deťmi. A um, ženy vo vyššom veku majú o mnoho vyššie riziko chudoby a takisto je toto riziko chudoby o mnoho vyššie pri ženách, ktoré sa narodili mimo Európskej únie. Tu znova ide o prepojenie rôz- medzi rôznymi politikami. Now the index. A teraz samotný index a skóre. Takže, čo tu vidíme? Ako sme povedali, Najväčšie, najväčší pokrok zaznamenalo Taliansko. Zlepšilo sa o 12,9 percentuálnych bodov. Myslím, že môže byť na seba hrdé. A druhé najlepšie, najväčšie zlepšenie dosiahlo Cyprus, potom Slovinsko a Írsko. Najmenšie zlepšenie v celkovém indexe dosiahlo Spojené kráľovstvo, Česká republika a Slovensko, kde za 10 rokov nedošlo takmer k žiadnej zmene. Niekoľko členských štátov sa zlepšilo v niekoľkých domenách, to si samozrejme môžete prečítať v samotnej správe a tiež v tej stručnej správe. A ak sa teraz pozriete na skóre pre EÚ, tu máme taký ranking, také poradie, E, krajín. Za 10 rokov sa to zlepšilo len o 4. Čiže skutočne hovoríme o slímačom tempe, čiže o 4 body. 4 body za 10 rokov, keď to všetko spočítate a keď hovoríme vlastne o Európskej únii e, ako príklade pre celý svet, ale keď v rámci EÚ skutočne máme ešte veľa toho, čo robiť, tak to nie je e, skutočne veľký pokrok e, Znova ako vidíme Švedsko, Dánsko, Fínsko, Holandsko, podobne tieto krajiny boli vždy v popredí a na druhom konci to je Grécko, Maďarsko, Slovensko. Pokiaľ ide o samotný pokrok, vidíme, že je veľmi dôležité, že to musíme robiť a musíme to vnímať systematicky, tieto opatrenia, musíme sa snažiť ich presadzovať. E, moc e, vedomosti a čas, e, tam sú tie najväčšie výzvy, keď hovoríme napríklad o moci, napríklad v Nemecku, či už je to prostredníctvom legislatívy, prostredníctvom diskusí, debat tým môžeme určite prispieť k zlepšeniu situácie a dokonca aj vo finančnom ekonomickom sektore. Preto to potrebujeme robiť, aby sme preklenuli túto obrovskú priepasť eh, v tej domene, kde došlo k najmenšiemu pokroku, to znamená moc a potom rodová segregácia, ako sme spomenuli, tam je tiež tá priepasť a tiež e, e, ženy, ktoré pracujú najmä v tých e, najmenej hodnotných odvetviach alebo menej platených odvetviach. Potrebujeme preklenúť túto rodovú segregáciu, to je kľúčové a tiež dosiahnuť spravodlivé rozdelenie času. Tam sa nedosiahol veľký pokrok. Momentálne je tam veľmi veľká nerovnováha a to obmedzuje možnosti žien v Európskej únii, nielen vo všeobecnosti, ale tiež vo veľmi konkrétnych prípadoch, eh, kde ženy sú, eh, kde teda prehrávajú. Ďakujem veľmi pekne pani Virginia Langbach za túto prezentáciu situácie v našich členských štátoch a v EÚ. Index rodovej rovnosti myslím si, že prispieva k poznaniu tejto situácie a aby sme vedeli, aké sú zmeny, respektíve či vôbec k nejakým zmenám dochádza. A teraz otváram teda priestor pre členské štáty. Pani Petikajnen? Ďakujem pekne. V prvom rade by som sa chcela poďakovať eh, pani Langbach eh, za tento index a prezentáciu. Častokrát, keď o niečom nepočujeme, tak ako keby neexistovalo a to nemôžeme preto opraviť a preto uh, verím, že uh, inštitút e, bude môcť naďalej pokračovať vo svojej práci, aj pokiaľ ide o tento index rodovej rovnosti. To je ten prvý bod. Po druhé, a súvisí to s tým prvým, Zaujímalo by ma, či by sme mohli mať eh, takéto nejaké spoločné stretnutia ešte pred voľbami v niektorých členských štátoch a prezentovať tieto výsledky, aby sme sa mohli stretnúť aj s miestnymi členmi parlamentu a organizovať eh, takéto stretnutia, diskutovať vlastne o tej eh, ich súčasnej situácii. A prečo to hovorím? E, to, čo tu padlo, to nie je samozrejme pre mňa novinka, ale zaráža ma to slimačie tempo, e, to, že ten pokrok e, neakceleruje. A myslím si, že sú tu určite niektoré dobré myšlienky a nápady v tejto oblasti. A samozrejme treba eh, ich pretaviť aj do legislatívy, aj ekonomickej a tak ďalej. Keď hovoríme o kvótach, eh, hovoríme tiež eh, možno o ďalších regulačných opatreniach. A častokrát je tu odpoveď, že áno, budeme sa snažiť najprv o nejakú dobrovoľnú činnosť a potom teda prostredníctvom vzdelávania a zmeny postojov, tak postupne sa vlastne ten problém sám od seba vyrieši. Ale to sú v podstate veci, ktoré nás naučila história. to trvá skutočne veľmi dlho, 100 rokov, viac než 100, 100 rokov, aby sa táto situácia zlepšila. Čiže toto je taká druhá kľúčová pripomienka. A na čo by som to chcela napojiť, to je konkrétne otázka, o ktorej tiež dnes budeme tuto diskutovať. A to je vlastne ten bod, keď budeme hovoriť o akčnom pláne pre rodovú rovnosť. Myslím si, že v budúcnosti, čo budeme v rámci tohto akčného plánu potrebovať, je e, nejaký takýto benchmarking pre tieto indexy a nejaká taká oddelená časť nápravných opatrení, pretože si myslím, že členské štáty a aj rôzne organizácie by mali brať brané na zodpovednosť a samozrejme e, potrebujú oni vedieť, že aké sú tie nápravné opatrenia, čo potrebujú urobiť a keď nevidíme výsledky na úrovni členských štátov, ak e, nemáme lepšie iniciatívy, e, skombinovania, zosúladenia rodinného a pracovného života, štruktúry, e, dostupných služieb a tak ďalej. No tak čo budeme robiť pri týchto konkrétnych otázkach? Možno, že takáto nejaká kombinovaná snaha by bola ešte účinnejšia než to, čo máme teraz keby sme mali vlastne takýto prieskum, tak by sme stále vlastne využili tak by sme využili benchmarking. A keď by sme mali takýto zoznam napravných opatrení, tak by sme vedeli skontrolovať, že či došlo k pokroku. A ak nie, tak potom asi tie nápravné opatrenia nie sú adekvátne. A ešte by som chcela toto prepojiť z dlhodobého hľadiska. Napríklad, ak by sme mohli udržať takúto politiku 5 až 10 rokov, to znamená takýchto e, diskusí s členmi miestnych parlamentov, e, či by to bolo napríklad možno pred e, voľbami a vytvoriť tiež také aliancie alebo spojenectva vlastne s miestnymi parlamentami, aby sme vlastne videli, že čo môžeme v týchto otázkach podniknúť. Myslím si, že tento index je skutočne vynikajúci. Uh, sú tu otázky, ktoré sú prepojené na digitalizáciu, viacnásobnú diskrimináciu ľudí, ktorí pracujú v zahraničí, majú problémy potom s dôchodkami a samozrejme ja nechcem túto všetko tu vymenovávať. Predtým než budete mať prostriedky na to, aby sa to mohlo skúmať, ale určite je veľmi dôležité, aby táto práca bola odvedená. Ďakujem pekne, Julie Work. Ďakujem za skutočne zaujímavú prezentáciu. Vážime si, že máme takéto dôkazy, ktoré ste zozbierali a ktoré, ktoré nám pomáhajú aj v našej práci v parlamente. Určite uh, tieto informácie využijeme. Uh, dva body by som chcela podotknúť a možno položiť dve otázky. Poprvé, zdá sa, ako keby za 10 rokov nedošlo takmer k žiadnemu pokroku. Za týchto 10 rokov sme videli také finančné e, dôsledky, samozrejme finančná kríza, e, úsporné opatrenia v členských štátoch a viem si predstaviť, že sú to ženy, ktoré platia za e, dôsledky týchto úsperných opatrení, ktoré sú vlastne obeťami takýchto opatrení. A myslím si, že jednoducho ženy jednoducho nemajú ani čas, ako bolo povedané. Aká je moja skúsenosť, keď sa rozprávam so ženami a zástupcami ženských organizácií mnohokrát? Mnohé ženy musia e, mať viac zamestnaní, aby mohli e, splatiť účty. E, ja som bola vo e, výbore, ktorá, ktorý bojoval proti, sa snažil bojovať proti chudobe, respektíve predniesť nejaké opatrenia, ako vlastne zvládať, povedzme, platenie účtov za energie, za elektrínu a tak ďalej. A jednoducho sme videli, že ženy musia mať na skutočne viac zamestnaní, nie preto, aby si mohli dovoliť nejaký luxusný život, ale aby dokázali splatiť základné veci. Čiže chcem sa spýtať na nejaký možno časový harmonogram, respektíve, e, že či to možno aj koliduje s e, tou finančnou krízou a s tými úspornými opatreniami, ktoré majú takéto dôsledky. A po druhé, pozornosť sa teraz zameriava na násilie páchané na ženách, na objektivizáciu e, žien, e, na obťažovanie žien a vieme, že k tomu to sa deje už veľmi dlho a súčasné škandály. Myslím si, že to ešte bude nejaký ten čas pokračovať, pretože e, teraz e, to ako keby veko bolo nadvihnuté a nie len v odvetví možno zábavného priemyslu a podobne. Myslím si, že k tomu dôjde aj v iných odvetviach a ženy prehovoria, ale by ma tak zaujímalo, či váš zber údajov a závery, ku ktorým dospievate, um, či vám nejako ukazujú, um, a, aké rozmer tých problémov, a, aké, aké máme. Myslím si, že ženy určite nie sú neviditeľné uh, istým spôsobom mnohí muži si myslia, že majú právo na nevhodné správanie voči ženám alebo nevhodné poznámky, na rôzne sexuálne narážky a podobne. A chcela by som vedieť, že či môžeme nejakým spôsobom využiť vaše údaje, údaje na to, aby sme dokázali, že skutočne musíme zmeniť tú nerovnováhu moci, pretože kým to nespravíme, kým e, ženy nebudú viac viditeľné v jednotlivých e, odvetviach, e, problémy budú naďalej pretrvávať. Ďakujem, pán Gerike. Ďakujem za správu naozaj veľmi komplexná. Som rád, že ste rozlíšili ženy od matiek v ich osobitej úlohe, pomoc rodine, práca v rodine. Myslím, že by sa to dalo ešte rozšíriť, respektíve malo by sa to rozšíriť. E, podbody pri hodnotení krajín uvediem napríklad starostlivosť, pomoc. Nemáte tlmočenie? Das wäre sehr wichtig gewesen jetzt. Bolo by dobré, keby ste ma počuli a keby ste mi rozumeli v tejto chvíli. Wenn wir über flieg, flieg... Čiže starostlivosť a pomoc ľuďom, tak tam je naozaj rozdiel, či je možné napríklad zo zákona uskutočniť eutanáziu, alebo nie, alebo iba nejaké e, náhradné prostriedky. To má aj iné trvanie v čase. A potom e, pri príjmoch, keď hovoríme o peniazoch, či s alebo bez detí, aby sme sa nepozerali iba na príjmy, ale aj na daňové zaťaženie a e, to sa dá pri daní z príjmu. Pri bezdetných je to viac ako pri rodičoch. A keď sa teda pozrieme na dodatočné výdavky, ktoré sú pri deťoch, tak potom naozaj je to opäť pri rodičoch viac. Neviem, či sa to zohľadňovalo pri tejto správe pozrieť sa možno, že na to, ako je to v legislatívach jednotlivých krajín. Možno, že nejaké súvislosti, prečo je nejaká krajina na prvom mieste pri starostlivosti a tam napríklad môže zohrávať úlohu um, možnosť uskutočniť eutanáziu alebo nie. Takže ďakujem ešte raz za správu. Uh, určite sa uberáme správnym smerom a bolo by dobré, keby sa to podarilo ešte rozšíriť a možno, že e, tam zapracovať viac podrobností. Ďakujem. Thank you very much. And now... Ďakujem pekne. Ďakujem e, za udelenie slova. Ja bych chtěla... Pani Šojdrová, ďakujem pekne za slovo. Tiež by som sa chcela poďakovať za túto štúdiu aj za prehľadnú metodológiu, ktorú používa inštitút. Na úrovni Európskej únie očakávam kvalitný monitoring eh, týchto ukazovateľov, ako to aj robíte, a tiež výmenu skúseností dobrej praxe. A súhlasím s kolegyňou Petikainen, že treba komunikovať výsledky v členských krajinách. Myslím si, že ešte sú veľmi málo známe. Tiež by ma zaujímalo, či inštitút ponúka konferencie pre prezentáciu výsledkov v členských krajinách. Možno by bolo vhodné začať čo najskôr. Myslím si, že tá úroveň, e, akým, akou vlastne vykonávať tento výskum systematickým spôsobom. Myslím, že by bolo dobré robiť aj informačnú kampaň v členských štátoch. E, samozrejme, my ako poslanci môžeme tiež pomôcť. Výskum ukazuje, že situácie, situácia sa v zásade zlepšuje. Mám teda taký dojem, aj keď napredovanie je pomalé. Neviem, že či môžeme byť e, úplne spokojní, ale možno by bolo neférové neoceniť úsilie členských štátov a tiež neziskových informácií, eh, organizácií, pretože to úsilie tu je a v zásade sa postavenie žien zlepšuje. Samozrejme, tá rýchlosť nás neteší, ale treba povedať, že určite k nejakým zmenám došlo a v oblasti posilňovania moci, kde ste ukazovali, že ten rozdiel je ešte stále najvýraznejší. Myslím si, že to je práve tá oblasť, v ktorej občania si sami povedia, že ženy im v politike chýbajú. Tu bolo povedané, že veci sa samé nezmenia, samé od seba. Áno, súhlasím s tým, ale voliči chcú vidieť ženy v politike, či už sú tu starostky, alebo na úrovni e, krajov, na úrovni národných parlamentov. Ja som zást ja zastávam skutočne takéto pozitívne príklady dobrej praxe a myslím si, že aj tu je tá vôľa občanov silná. Chcela by som sa opýtať na vaše konštatovanie ohľadom zlepšenia príjmov. Povedali ste, že v Českej republike je to nula, ale na grafe sa mi zdalo, že tam bol náraz asi 5%, tak neviem, že či som to zle vyčítala z tej tabulky, teda z grafu. Čiže chcem sa spýtať na oblasť rozdielu e, príjmov Česká republika, či tam skutočne teda bola tam nula, mala som dojem, že tam došlo k nejakému miernemu zlepšeniu. A keď sa pýtate na dôvody, e, keď sa zväčšujú tie rozdiely, osobne si myslím, že je tu jasná korelácia v tom, o čom hovoril pán kolega Gerike. Tam, kde sa zvyšuje počet žien, ktoré sa starajú o deti, tak sa, tam sa im zhoršujú podmienky pre zvyšovanie príjmu, e, pre ich pôsobenie v politických, spoločenských funkciách a tak ďalej. To znamená, že ich e, spojenie, spojenie žien s ich úlohou matky, tam vždy tá situácia pre nich je komplikovanejšia, pokiaľ ide o účasť e, možno v politickom živote a podobne, ale nemali by sme to vnímať ako niečo negatívne. A to mi trošku chýba v tejto štúdii. To znamená tá korelácia toho, aká je situácia žien, ktoré sa starajú o deti. A myslím si, že by sme to nemali vnímať ako negatívny faktor. Ďakujem. A teraz odovzdám slovo pani Virgínii Langbach na odpovede. Bohužiaľ, máme už málo času, takže iba 2-3 minútky a o štvrtej sa má začať naše spoločné stretnutie s ďalšími e, výbormi. Ďakujem. Ak dovolíte, začnem od konca poslednou otázkou. Skoro žiadna zmena v prípade Českej republiky. Skoro žiadna zmena, minimálne percento, čiže na tom grafe to bolo správne. A potom tá súvislosť náš ukazovateľ, a to možno, že súvisí aj s otázkou legislatívnych rozdielov napríklad dlhodobá starostlivosť o starých, chorých, e, postihnutých ľudí. Ten ukazovateľ musí byť solídny, nepriestrelný, musí to byť porovnateľné, pravidelne dostupné a naozaj to musia byť údaje, ktoré môžeme porovnať a ktoré sa dajú vysvetliť. Tie korelácia, korelácie, to vidíte v správe nie je to vo výsledku, pretože ten výsledok naozaj sa musí riadiť metodikou, ale pokúšame sa tam dávať aj kontext. Takže to, čo ste povedali, je zaujímavé a relevantné ku každému ukazovateľu ukazovateľu môžeme niečo doplniť, možno pri tom ďalšom. E, to by malo byť v roku 2019 rovnováha medzi pracovným a súkromným životom. Myslím, že e, to naozaj stihneme Ehm, napríklad legislatívou sme sa nezaoberali, pretože ten ukazovateľ je iba o tom, ako to ja ako jednotlivec vnímam, ako uh, využívam svoj čas, uh, um, ale je to rovnako dôležité aj v kontexte tých príjmov a legislatívy. A my, keď sme v krajinách, tak uh, to prezentujeme. Myslím, že by to malo byť v polovici budúceho roka. Fakty v národných jazykoch, tam opisujeme hlavné výzvy, náš pohľad na vec, potom ideme do tej ktorej krajiny, ale um, možno, že aj vy by ste sa mohli angažovať, e, ísť do parlamentu, odprezentovať ukazovateľ, o to silnejší by bol. A naozaj by, sme boli vďační za vašu podporu. Ehm, súvislosť s krízou v čase, možno, že v kontexte toho nadchádzajúceho ukazovateľa, mohli by sme možno trochu popracovať aj na meraní toho, akú úlohu zohrávajú e, pohlavia pri rovnováhe medzi súkromným a, a pracovným životom a násilie páchané na ženách teraz. Pred rokom sme to rozvinuli e, online nástroj e, meranie vplyvu um, rodové, lepšieho rodového zastúpenia v parlamentoch. Máme prvé, prvú spätnú väzbu z Slovenska, Litvy aj Grécka. Aj obťažovanie je toho súčasťou, ale nie až taká veľká súčasť. Ale hovoríme o tom eh, interne. Naozaj ide o mocenské vzťahy a naozaj to vyplýva z tých eh, rodových nerovností. Musíme porozmýšľať nad tým, ako by sa to tam dalo zapracovať, zapojiť. Je to dôležité, ale určite to bude istý čas trvať, ale nemôžeme si dovoliť len tak sedieť so založenými rukami. Ďakujem pekne pani Langbeck za prezentáciu. E, sme vďační za doterajšiu spoluprácu. 21. novembra sa opäť stretneme. Zasadnutie nášho výboru s e, zástupcami národných parlamentov a vy budete prezentovať ten ukazovateľ ohľadne násilia páchanom na ženách. Ďakujem.